Right. Dobre, môžem vás požiadať o pozornosť, prosím. Uh, my pleasure. Ja vás chcem privítať na dnešné popoludnejšie zasadnutie a chcem začať čo najskôr, lebo už máme trocha oneskorenie, ale musím vás upozorniť na to, že musíme skončiť o piatej pretože potom je spoločné stretnutie, takže máme časový program a dostal som inštrukcie, že sa toho programu musíme striktne držať. Na začiatok by som chcel ospravedlniť e, nášho predsedu za neprítomnosť, e, ktorý mal by prísť asi o pol e, piatej, bohužiaľ teraz ešte stále je vo Francúzsku ale príde čo najskôr. Takže jednak prijatie programu rokovania. Môžem vás upozorniť na to, že bod 17 na programe rokovania by mal byť predsunutý. Monika Holmajer s nami e, bude a budeme sa ním zaoberať e, po bode 9 e, zajtra ráno, takže takže 17 pôjde po 9 zajtra do poludnia. Máte nejaké e, námietky proti tomuto? Nie sú námietky a preto chcem zopakovať e, to, čo som povedal o doča- e, dochvíľnosti, lebo zajtra do poludnia, to je v súvisí s voľbami, o 9. do poludnia sa budú konať voľby podpredsedov, takže Prosím kolegov, ktorí, tu chcú, ktorí sa chcú zúčastniť volieb, aby tu boli o 9. ráno. A ešte opakujem, že musíme dodržiavať časový program na dnešok. Takže oznámenia predsedajúceho nie sú žiadne oznámenia predsedajúceho, takže pôjdem priamo k bodu 3 a to je posúdenie vykonávania programu Horizon 2020 so zreteľom na jeho predbežné hodnotenie a návrh 9. rámcového programu. Spravodajca je pán Torvalds, takže pán Torvalds, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Je príjemnou povinnosťou byť spravodajcom pre Horizon 2020 v rozpočtovom výbore, lebo toto je veľmi úspešný európsky program s veľkou pridanou hodnotou na úrovni Európskej únie štatistiky eh, každého eura vynaloženého na výskum a vývoj ukazujú, že každé euro vlastne vygeneruje približne 11 eur, pokiaľ ide o technológie výrobu a produkty. Táto úspešnosť nebola až tak eh, dobrá v tomto programe ako v predchodcoch, ale to je spôsobené mnohými faktormi. V prvom rade ten postup pri predkladaní žiadosti je teraz iný než predtým a to znamená, e, že je tu mnoho zdvojenej práce, pokiaľ ide o, tie pozmenené, zlepšené aplikácie a e, na rozpočet na úrovni Európskej únie sa a na národnej úrovni sa to znížilo a komisia sa zameria na toto. My ako rozpočtový výbor e, takisto sa na to zameriame a stratégia Európy e, jasne hovorí, že treba vyčleniť určité percento HDP e, európskeho rozpočtu na rozvoj a výskum a vývoj. To platí samozrejme aj pre vnútoštátne rozpočty a e, ak sa teda nedostáva dostatok, e, nedostáva peniazy na vnútroštátnej úrovni, malo by sa to kompenzovať na celoeurópskej úrovni, ale my tu máme rôzne faktory, ktoré nás obmedzujú celú dobu. To platí aj pre ten ďalší rámcový program po horizonte 2020, pretože potrebujeme udržať to financovanie na čo najvyššej úrovni. Vzhľadom na obmedzenia, a pokiaľ ide o um, návrh stanoviska, tam chýbajú všetky odkazy na EFSI. Tie škrty samozrejme poslanci neprivítali a ja takisto e, v tomto zmysle predložím pozmeňovacie návrhy a Článok 50 ešte nebol aktivovaný Spojeným kráľovstvom a uvidíme, ako to teda dopadne na budúci týždeň, takže od toho závisí takisto zahrnutie odkazu na Brexit. Brexit e, takisto ovplyvní ten nasledujúci rámcový program, ten všeobecný program e, nemôže byť viac než 1% HDP EU a e, pokiaľ bude vonku alebo Spojené kráľovstvo mimo Európskej únie, tak to samozrejme bude mať dôsledky pre rozpočet. Takže výskum a vývoj by sa mal udržať na rovnakej úrovni to je jedna možnosť, alebo teda aj Spojené kráľovstvo bude ešte stále zahrnuté do toho rámcového programu. A to nevieme. Takže tu máme e, to určité známe hodnoty a neznáme a e, my musíme teda e, postupovať podľa prístupu pána Rensoma. No, nemáme teraz príliš veľa času, takže zatiaľ to je z mojej strany všetko. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán spravodajca. A teraz chcem dať slovo kolegom. José Manuel Fernández, prosím. Ďakujem, pán predseda. Ja by som eh, chcel definovať eh, niektoré stanoviská. V zásade súhlasím s kolegom Torvalcom v tom, čo povedal. Musíme pamätať na to, že cieľ, ktorý sme mali, pokiaľ ide o stratégiu Európa 2020, to znamená tie 3 HDP na výskum a vývoj, to musí byť e, snaha, ktorá sa netýka len verejného, ale aj súkromného sektoru. Takže firmy ako také musia vyvíjať snahu. Je jasné, že národné rozpočty aj štruktúrálne fondy musia takisto na toto byť zamerané. Je veľa partnerských dohôd, napríklad v prípade Portugalsku, a tam sa kladie dôraz na výskum a vývoj. Je to e, teda tak, že Horizont 2020 a ten program v hodnote 80 miliard eur je zásadný pre konkurencieschopnosť e, a hospodársky rozvoj Európskej únie. Samozrejme, Dôležité je plnenie programa. Treba povedať, eh, že aj pán komisár urobil vynikajúcu prácu a treba, aby sa Horizon 2020 otvoril malým a stretným podnikom a toto je veľmi dôležité, pretože malé a stredné podniky sú v podstate chrbticou hospodárstva Európskej únie Horizont 2020 nám musí samozrejme pomôcť aj v prípade víziev e, spoločenskej povahy, pokiaľ ide o inklúziu, sociálne otázky. Tie sú veľmi dôležité v rámci horizontu 2020. Takže my tento program podporujeme. Treba ho doplňať nie len štruktúrálnymi a investičnými fondmi, ktoré riadia členské štáty, ale aj programami, ktoré sú zamerané na začlenenie a sociálne otázky. A samozrejme dôležitý je aj FC v rámci Junckerovho plánu, ktorý je tu takisto významný. Ide o synergické efekty a komplementaritu a ukázalo sa, že EFSI takisto prispel k tomu, aby Horizont 2020 a jeho ciele, a výskum a vývoj skutočne slúžili hospodárstvu a občanom. Ďakujem. Ďakujem vám. Katia, prosím. Brevemente, lo primero, eh, pedir disculpas en nombre de nuestra shadow, Claire Moody, porque hoy no podía... By som, pán predsedajúci, v prvom rade chcela poďakovať a e, ospravedlnenie tieňového spravodajcu, pretože nemohol prísť, ale chcem v jeho mene predniesť niekoľko komentárov. Jednak ďakujem pánu Torvalcovi za jeho stanovisko, všeobecne súhlasíme s tým, čo hovorí Horizont 2020 je program, e, ktorý e, si zasluhuje veľkú pozornosť e, rozpočtového výboru. Sledovali sme plnenie tohto programu. A to nie len z rozpočtového hľadiska, ale aj z hľadiska toho, či dosahujeme ciele, ktoré sme si vytýčili. Pochopiteľne, my sme sa veľa venovali aj otázke financovania. Súhlasím aj s návrhmi pána Torvalca, pokiaľ ide o zlepšenie horizontu 2020. A domnievame sa tiež, že by bolo dobre zdôrazniť ten pôvodný cieľ programu Horizont 2020 a to je tzv. vedecká excelentnosť. Domnievame sa, že to je vec, ktorá by sa aj naďalej v tom programe mala odrážať. Okrem toho sa domnievame, že treba pozornosť venovať treba venovať pozornosť návrhu Európskej komisie a to sa týka Európskej inovačnej rady a toho, ako to vzájomne bude prepojené s, poriad, s programom COSME a Európskou vedeckou radou a ako tieto tri programy zapoja malé streje a stredné podniky. No a pokiaľ ide o financovanie, o tom už sme hovorili veľakrát v rámci tohto výboru, aj keď sme diskutovali o financovaní EFSI. Náš výbor bol veľmi kritický, snažili sme sa pozmeniť pôvodný návrh. Vlastne sme boli proti tomu, aby sa brali peniaze z horizontu 2020 a dávali na EFSI a jednou z priorít tohto výboru počas celého rozpočtového obdobia bolo snažiť sa postupne tie peniaze vracať. To znamená tie, ktoré boli odobrané z horizontu 2020, pretože už na začiatku sme hovorili, že to považujeme za chybu, že sa budú brať peniaze z programu, ktorý podporuje vedeckú excelentnosť a že sa budú dávať na EFSI lebo EFSI takisto môže financovať podobné oblasti, ale tie typy programov a projektov, ktoré sa financujú v horizonte 2020, sú iné než to, čo sa financuje v rámci EFSI. V každom prípade e, s týmito nuansami v zásade súhlasíme. Ďakujem. Ďakujem, Eger. Teraz e, sa chcem spýtať, či sa ešte niekto ďalší hlasí o slovo. Takže dám slovo e, opäť spravodajcovi, ak sa chce vyjadriť. Ďakujem, pán predseda, veľmi stručne. Myslím, že by sme sa mali pozrieť na plány na ďalší rámcový program. Ja som sa pozeral na internetové stránky komisie ohľadom ďalšieho rámcového programu a niečo sa tam deje. Ale to ešte ešte neviem, za, a koľko a v akom smere, to som z toho nepochopil, lebo tie informácie boli veľmi rozptýlené. A potom tu máme e, tú otázku toho, čo sa stane s rozpočtom, keď e, už nebude v Únii Spojené kráľovstvo. A takisto je tu otázka e, satelitov. To nám teda e, trocha obmedzuje tzv. ten Lebensraum, životný priestor. Prepáčte, že používam tento výraz. A keď som si vypočul Eider a ďalších, e, tak samozrejme ide tu o tie malé a stredné podniky, výskum a vývoj a samozrejme o to všetko, čo je dôležité. Ďakujem. Ďakujem, pán spravodajca my tu máme koncenzus, že Horizont 2020 je veľmi dôležitou funkciou rozpočtu Európskej únie a to, či už nastane alebo nenastane, alebo s ohľadom na Brexit alebo bez ohľadu na Brexit, bude ten rozpočet veľmi tesný a v ďalšom viacročnom e, finančnom rámci sa na to bude treba zamerať. A takisto bude potrebné plniť ďalšie priority. A Horizon 2020 je podľa mňa kľúčom na vytváranie pracovných miest, rastu a konkurencie schopnosti. A osobne by som povedal, že Horizont 2020 je nesmierne dôležitý aj pre Spojené kráľovstvo. To je veľmi osobná poznámka, ale som presvedčený, že o 2-3 roky zistíme, že sa Spojené kráľovstvo stále zapája aj prispieva do horizontu 2020 Takže dúfam, že niektoré z tých vecí, o ktorých sme teraz hovorili, nenastanú. A ďakujem vám za pripomienky. Chcem vám takisto pripomenúť ešte ohľadom programu. E, termín je 23. marca o jednej na predkladanie 23. marca o jednej na predkladanie pozmeňovacích návrhov a hlasovanie sa bude konať 25. apríla v mm, rozpočtovom a v ITRE to je gestovský, gestovský výbor, to bude 29. mája. Ďakujem. Turning to I... A teraz bod 4 programu rokovania. Ten sa týka odhadu príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2017 oddiel 1 Európsky parlament. Takže dám slovo spravodajcovi, to som ja. Takže ja mám jednu až dve pripomienky. Kolegyňa a kolegovia, my sme už absolvovali veľa stretnutí s tieňovými spravodajcami a tým ďakujem za príspevok. Boli to veľmi konštruktívne stretnutia. Situácia je taká, že sa stretneme s dvoma podpredsedami z predsedníctva o 6.30 dnes večer. Ja chcem ešte povedať, že tu nastalo určité prekvapenie, pretože rozpočtový výbor sa e, nesúčastnil stretnutia predsedov a bolo by normálne diskutovať e, aj tam o týchto rozpočtových veciach a som takisto prekvapený, že konferencia predsedov rozhodla, že nebude rozpráva na plenárke, pokiaľ ide o tieto odhady príjmov a výdavkov. Ja som rád, že na základe e, schôdci e, a stretnutí tieňových spravodajcov e, som dostal podporu a ten návrh, ktorý sme predložili, vychádza z tradície tohto výboru, že výdavky budú mm, pod 20 a ten cieľ na ktorom sme sa dohodli, je, že bez ohľadu na akýkoľvek nárast neprekročí to mieru inflácie 1,7 Ten návrh, si ešte pomerne zavčasu, je taký, že ten nárast bude 0,9 Tie otázky, o ktorých sa diskutovalo konkrétne na tom konkrétnom stretnutí, tam e, tie sa týkajú budov e, bezpečnosti, PHS, najmä budova PHS a potom bezpečnosť, potom e, voľby, komunikačná kampaň, oznamovacia kampaň, ktorá prebehne predtým, to znamená niekoľko fondov sa vynaloží už v roku 2018 a potom digitalizácia knihovníckých služieb. To boli také tie hlavné položky. Tieňoví spravodajcovia sú si o týchto veciach vedomí, týchto vecí vedomí a Dúfam, že sa dnes teda večer opäť stretneme o 6.30 pre to prvé zmierovacie konanie a takisto sme dostali 204 pozmeňovacích návrhov, musím povedať, pokiaľ ide o pôvodnú správu a my sa teraz snažíme prejsť týmito návrhmi a všetkým ďakujem za predloženie týchto návrhov. A teraz by som e, navrhol, aby sa ujali slova zástupcovia politických eh, skupín Žuze eh, Manuel. Ďakujem, pán predsedajúci. Ja by som chcel eh, poblahoželať k práci, ktorú vykonávate a aj k, ku kvalite správy, ako aj k tým cieľom, ktoré ste si stanovili. Treba pamätať na to, že rozpočet Európskej únie je investičný rozpočet. 94% tohto rozpočtu je pre investície a 6% to sú výdavky všetkých inštitúcií. A ani e, to, to, ani, to nie sú ani 2% celého rozpočtu Európskej únie, e, pardon, a parlamentu, ospravedlňujem sa rečník. Rozpočet parlamentu bol vždy cieľom rôznych útokov, keď e, a pritom ten základný cieľ, e, ktorý by sme mali mať, je legislatívna excelentnosť. To znamená, legislatíva, ktorá nie je kvalitná, to znamená v podstate e, určitú, určitý, určitú stratu pre občanov Európskej únie. A určité náklady. Máme vynikajúcich spolupracovníkov a poradcov v rôznych eh, politických skupinách a sekretariat takisto pracuje veľmi kvalitne, veľmi dobre. Eh, takisto eh, fungujú tlmočnícke a prekladateľské služby. 94% toho rozpočtu je teda pre investície a 6% pre všetky tie pre, pre rozvoj a 6% pre inštitúcie a všetky administratívne služby. Neviem, či napríklad u vás v Spojenom kráľovstve existuje inštitúcia, kde len 6% výdavkov, administratívnych výdavkov e, v podstate možno e, konštatovať ako, ako, ako výdavky na tejto úrovni. Len 6% na administratívne výdavky. Ale a chcem ešte povedať, že e, to skutočne platí pre všetky inštitúcie, e, vrátane výboru regiónov, Európskej hospodárskej a sociálny výbor a e, z toho parlament v podstate len 20 z tých 6 má k dispozícii. My potrebujeme v každom prípade lepšie sprostredkovať im túto informáciu občanom Európskej únie, aby sa takisto aktívne zapojili do volieb v roku 2019. Je teda potrebná kampaň, informačná kampaň. Nie len preto, aby sme ich informovali, ale aby sme ich stimulovali na účasť vo voľbách, vrátane nových voličov. Treba takisto riešiť problémy bezpečnosti budov, ale napríklad aj ochrany proti kybernetickým útokom. Súhlasíme všetci s tým, že toto nie je rozpočet, ktorý môže začať od nuly. Je jasné, že už sú projekty, ktoré bežia napríklad v oblasti správy budov, renovácie budov a podobne. Toto je teda rozpočet, ktorý má v sebe určitú kontinuitu. A keď hovorím o kontinuite, znamená to, že tie záväzky, ktoré sa prijali, pokiaľ ide o výstavbu a renováciu budov alebo napríklad ďalšie otázky, nemôžu byť samozrejme znovu otvárané pri každom rozpočtovom konaní každý rok, pretože pretože potom vždy prichádza k určitým populistickým odklonom v týchto otázkach. Samozrejme, je veľmi dôležité, aby sme sa k týmto otázkam všetci mohli vyjadrovať vo svojich materinských jazykoch. To je skutočne veľmi dôležité. Je dôležité, aby, naša, aby tá inštitúcia, ktorú tu zastupujeme, bola veľmi efektívna. A táto efektivita musí platiť na všetkých úrovniach, a to vrátanie všetkých úrovní výdavkov. Musíme sa snažiť o legislatívnu excelentnosť, to je náš cieľ, pri e, čo najmenšom využívaní prostriedkov, finančných prostriedkov. <clears throat> Ale to neznamená, že e, to môžeme urobiť celkom zadarmo. Takže vždy prídu určité výdavky. Pochopiteľne tie škrty sú vítané, pokiaľ nespochybnia tie princípy, o ktorých hovorím. A keď hovoríme o maximálnych štvrtoch, to ešte neznamená, že musíme zoškrtať všetko. Treba zoškrtať to a toľko, aby to v konečnom dôsledku nepoškodilo občanov. Takže to je tá práca, ktorú máme pred sebou. Dúfam, že dospejeme k dohode a dúfam, že tak, ako sa budeme blížiť ku koncu mandátu, tak e, nenastane to, že mm, zasa e, vystúpia tí, ktorí využívajú rozpočet e, parlamentu na kampaň proti Európskej únii alebo na to, aby napadali napríklad ženské práva alebo podporovali napríklad myšlienky rozkladu Európskej únie. Takže toto na toto treba pamätať, to znamená na, na, na tie demokratické postupy v, v praxi a, a musíme pamätať teda aj na to, že sú tu tie nebezpečenstvá radikálnych poslov, tak zľava ako aj správa. Ďakujem. Uh, Ďakujem pekne, pán Dos Santos. Okay, thank you. E, ehm, to obrigado, prezident. Ďakujem, pán predsedajúci. Aj napriek e, tomu tej práci, ktorú ste vy ako predsedajúci aj spravodajca vykonali. Máme 204 pozmeňovacích návrhov, to znamená, že o túto diskusiu je veľký záujem. Nebudem teraz zachádzať do podrobností, podľa mňa to nemá cenu, lebo máme pred sebou ešte dlhú cestu. To zmierovacie konanie začína dnes. Musíme nastoliť kontakty medzi skupinami a so spoluspravodajcom a s ďalšími poslancami. Takže ja nadviažem na svojho e, kolegu a pozriem sa na to z takej všeobecnej perspektívy Chcel by som v prvom rade poďakovať za vynikajúcu prácu pánovi spravodajcovi a takisto aj za tú atmosféru, v ktorej sa táto práca rozvíjala a tie rokovania prebiehali napríklad stretnutia so stieňovými spravodajcami a tie nastolené kontakty. To všetko ukazuje, že je tu vôľa dospieť k rozumnému výsledku. Samozrejme sú tu určité milníky, napríklad navýšenie výdavkov nemôže byť vyššie, než je miera inflácie v, v období e, krízy. Aj my sme predložili v tomto zmysle pozmeňovacie návrhy a ešte aj napriek tomu teda urobiť ešte nejakú prácu, pretože aj tie škrty, ktoré chceme urobiť, musia byť urobené rozumne, primerane. Ja som sa vždy vo svojich analýzach zameriaval e, na tri také základné princípy pri analýzach rozpočtu, či už Európskej únie alebo vnútroštátneho rozpočtu. Jeden pozitívny, dva pozitívne princípy, jeden negatívny. Ten prvý princíp je transparentnosť. Občania a všetci musia vedieť, čo sa vynakladá a ako sa to vynakladá a ako sa to kontroluje, ako sa tie výdavky kontrolujú. kontrolujú. To je podľa mňa základný princíp. Potom druhý princíp je efektívnosť. Okrem transparentnosti potrebujeme efektívnosť. Jose Manuel o tom hovoril, e, že je potrebné, že každý cent, ktorý sa vynaloží, musí priniesť e, skutočne určité e, zlepšenia v oblasti legislatívy a podobne. No a potom tretí princíp je negatívny boj proti demagógii. Nesmieme mať strach e, z e, hlasu ľudu, tak povediať, e, Mnohí, sa, mnohí tú situáciu sa snažia využiť. A to aj v kontexte európskeho rozpočtu to teda s cieľom eh, napádať tie parlamentné princípy a princípy parlamentnej demokracie. Takže to sú tie tri princípy, z ktorých treba vychádzať pri posudzovaní škrtov alebo zvyšovania rozpočt, eh, rozpočtových položiek. Tie otázky už sa identifikovali. Je niekoľko typov škrtov a, a eh, úprav, ktoré možno urobiť. Napríklad moja skupina navrhuje to, čo súvisí s rozpočtovými položkami, ktoré sa opakovane nadhodnocujú a teraz je možnosť prispôsobiť ich požiadavkám a potom ide o ten princíp, o ktorom som pred chvíľou hovoril. Efektívnosť tá je zásadná. My musíme vedieť presne definovať ciele uplatňovania jednotlivých rozpočtových položiek a zároveň posilniť mechanizmy zodpovednosti a kontroly a e, využívania týchto rozpočtových položiek. Takže toto je taká hlavná orientácia mojej práce, aj mojej skupiny a domnívam sa na záver, že to najhoršie, ako som už povedal, by bolo, keby sme e, začali zneužívať e, rozpočet parlamentu na to, aby sme posilňovali e, demagógiu a pozície tých, ktorí sú proti Európskej únii. Takže na takéto ciele nemôžete počítať ani so mnou, ani s mojou skupinou. To znamená, my neurobíme nič preto, aby sme prispeli k takým demagogickým postojom. Ďakujem. Thank you. Ďakujeme pekne. Ďakujem pekne, pán predseda, hovorí pán Kölmel. Nikoho neprekvapí, keď pochválim spravodajcu za vynikajúcu prácu. Myslím, že Myslím, že týmto návrhom sa mu podarilo dosiahnuť veľa z toho, čo jednoducho vôbec nie je triviálne ľahké. Treba takisto povedať, že predchádzajúci rečníci hovorili to isté, čo ja, ale je tu jeden bod, kde mám odlišný názor, mám dojem, že sa tu vytvára určitý front, ktorý by vlastne nemal sa vytvárať. Predovšetkým front tých, ktorí hovoria, že musíme dať bezpodmienečne veľa peňazí aj tu v parlamente a potom je tu druhý front. A teda každý, kto povie, že by sme mohli aj ušetriť nejaké peniaze, napríklad na úrovni položiek parlamentov, sa to hneď zatlačí do rohu a označí sa takýto človek za nepriateľ Európskej únie ako niekto, kto chce narúšať z ambície EÚ. Ja si nemyslím, že by sme tu teraz mali rušiť naše vzťahy s ostatnými parlamentami. Ja si myslím, že Európsky parlament má mimoriadnu štruktúru. Nie sme tu na to, aby sme kontrolovali nejaké vlády alebo vládne aparáty, garnitúry. My máme úplne iný spôsob práce, preto si myslím, že takéto postupy nie sú napomocné. Mali by sme podľa môjho názoru robiť to, čo robíme aj vždy. Musíme sa pozrieť na to, na čo peniaze vynakladáme, či tie ciele skutočne sú dôležité a ak áno, tak to treba financovať tak, aby tieto úlohy boli správnym spôsobom realizované a ja si myslím, že tu musíme byť pyšní, pretože tie výkony máme dobré, musíme si tento štandard držiť. Tam, kde sa dá zlepšiť, že sa môžeme zlepšiť, ale to neznamená, že všetky výdavky sú svetosveté, musíme byť otvorení aj pokiaľ ide o úspory. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán Depre. Uh, merci, monsieur le président. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som už mal možnosť vám povedať, že oceňujem vaše správu, pretože ste naznačili dobré smerovanie podľa toho, čo bolo teda napísané. Keď už pozrieme zase sa na čísla, tak tam treba si uvedomiť, že sú určité poznámky. Povedali ste, a dúfam teda, že som zle rozumel, že by ste chceli obmedziť navýšenie rozpočtu na rok 2018 o 0,95%. Dúfam, že som zle rozumel. Prečo? Pretože ak si uvedomíte skutočnosť, že 68% je naviazaných z rozpočtu na persona, že tu máme manevrovací priestor, pokiaľ ide o výpočty systémové v oblasti indexácie podľa tých pravidel, ktoré tu máme, tak vôbec nie je nemožné, že vašich, vaše percentá, ktoré ste spomenuli, a už tam môžu byť určité posuny. Ak sa chcete dostať na 0,95%, myslím si, že pre viaceré okruhy budete musieť znížiť, a to vlastne súvisia s tým, čo som práve povedal, bude to musieť ísť pod rozpočet, ktorý bol stanovený na rok 2015. Nie som si celkom istý, či tento prístup je vôbec realizovateľný z pohľadu technického. Takže dovolím si mať určitú výhradu, pokiaľ ide o, tento, o túto časť. Takisto si nespomínam, že by náš výbor bol odobril takéto percentuálne vyjadrenie ani počas zasadnutia so spravodajcom. Sme sa na tomto nedohodli. Po druhé, pokiaľ ide o tie úspory, mieru úspor, my sme si stanovili pravidlá a môžem, ho znovu, môžem ich znovu potvrdiť. Chceme robiť úspory tam, kde sme počas ostatných troch rokov ušpor, usporili peniaze iba tam sa môže robiť úspory. Na to, aby sme mohli tieto pravidla uplatniť, tu by som sa obrátil na generálne riaditeľstvo pre financie a na sekretariat parlamentu, pretože tie čísla, ktoré sme dostali, nie sú celkom jasné. Bolo nám na jednej strane povedané, že na to, aby sme mohli financovať rámec v tohto roku, by sme potrebovali zhruba 60 miliónov. Keď si čítam tie dokumenty, tak vidím, že tu 30 miliónov, s nimi sa už počíta, ale zase bolo povedané, že tých 35%, že tých 30 miliónov je obsiahnutých 62 miliónov. Takže chcel by som skutočne vedieť, aby nám reálne niekto vysvetlil to, čo už je stanovené, pokiaľ ide rozpočet na tento rok, pokiaľ ide o financovanie rámca, nehovorím teraz o tých e, prílohách. Chcem to skutočne pochopiť, pretože nakoľko sme nikdy nemali odvahu, a hovorím, to je, že to je také spoločná e, váhavosť, že sme všetci zodpovední, pokiaľ ide o prípravu e, rozpočtu, pokiaľ ide o budovy, musíme jednoducho robiť v tejto oblasti úspory. Teda, aby sme vedeli, že aké sú tu sumy, s ktorými musíme počítať a ktoré musíme v rámci týchto úspor vyčleniť, musíme sa pozrieť na to, koľko musíme vyčleniť na financovanie napríklad v oblasti budov. Takže to je celkom konkrétna otázka, ktorú chcem položiť generálnemu tajomníkovi a administratíve z generálneho rejiteľstva pre financie vážený pán predseda a spravodajca, neviem prečo v niektorých položkách idete jednoducho nad rámec toho, čo je navrhované zo strany generálneho tajomníka. Nechcem to spomínať. Ja som sa poz... Treba povedať, že generálny tajomník už tu bol skutočne veľmi uh, otvorený a vidíte ešte nad rámec toho, čo on navrhol a nechcem, aby sme sa uberali cestou takých cieľov, o ktorých nevieme nič presnejšie. Pokiaľ ide ďalšie položky, ktoré sú možno financované menej, pretože tu ide o nejaké politické ciele, tu sa zarobíte zníženie, ktoré ide až na úroveň roku 2016 na 2015. Tak povedzte nám prečo, pretože vlastne tu sme položky vyčlenili už v roku 2015, takže prečo by sme sa teraz mali vracať smerom dozadu? A posledný prvok, ktorý by som chcel spomenúť, mali by sme sa skutočne porozprávať o tých, o tých peniazoch, ktoré idú do inform, politiky informatizácie, pokiaľ ide o to obdobie pred kampaňou volebnou. Sú tu určité chvíle, kedy sa skutočne sám seba pýtam, či generateľstvo komunikáciu si uvedomuje technologické zmeny, ktoré momentálne prebiehajú. Ak sa pozriete na mladú generáciu v súčasnosti, tak vidíte, že oni fungujú na sociálnych sieťach, takže tá stratégia komunikačná voči mladým by mala vychádzať na tejto platforme. Na druhej strane mobilizujeme veľké sumy, pokiaľ ide o budovy, na čo sú nám budovy v tomto období technológií, kto ide do informačných centier napríklad. Možno iba tí, čo sú skutočne presvedčení, alebo skutočne, ktorí nemajú ani šaliny o technológiách. Takže treba preskúmať tieto investičné technológie pokiaľ ide napríklad investície do budov, pokiaľ ide investície do tých papierových brožúr, pozrieme sa na to, čo môžeme urobiť na úrovni sociálnych sietí a pozrieme sa na to, čo vlastne nerobíme nikdy, pokiaľ ide o úroveň stratégie komunikačnej, aby táto bola dobrá pre taký ľudový charakter. Takmer človek musí byť intelektuál, aby pochopil, čo je Európska únia. A preto aj toľko ľudí opúšťa ten náš spoločný projekt. Takže žiadajme, Žiadajme od služieb komisie, aby nám bola predložená stratégia, ktorá skutočne osloví ľudí, ktorých zvyčajne neoslovujeme. Ľudia jednoducho vôbec nevedia, čo my hovoríme, aj keď sa s nami rozprávajú. Takže bolo by dobré postupovať v týchto v týchto intenciách. Pokiaľ ide o to 0,95%, bolo by dobre, pokiaľ ide o tú mieru zníženia, pochopiť, koľko budeme potrebovať financií, pokiaľ ide o úspory a myslím si, že pokiaľ ide o budúci rozpočet, musíme celkom jasne sa pozrieť na tie limity, ktoré sme si stanovili a predtým, než uvoľníme tých 25 miliónov, mali by sme tieto informácie mať. A takisto aj osobná otázka z mojej strany, pokiaľ ide o možnosť navýšenia niektorých výdavkov nad rámec toho, čo nás stanovil generálny tajomník, aby ste nám teda vysvetlili, prečo idete vy ešte vyššie ako to, čo on ponúkol. Ďakujem. Ďakujem pekne. Chcete zareagovať? Áno, bohužiaľ chcem. Nech sa páči, hovorí pán Tarant. Ešte raz zablahoželám eh, za vynikajúcu prácu, ktorú ste spomenuli a ironicky takisto zablahoželám aj za to, že ste neboli prizvaní na dôležité zasadnutie predsedníctva, pretože moje skúsenosti z posledného roka s pánom Artvin boli také, že sme boli síce pozvaní, ale nevpustili nás tak ja som si na to zvykol, ja som vyrastal v Sovietskom zväze, takže ja si pamätám, aké politbíro fungovalo a tie vysoké zasadnutia, kde normálni bežní komunisti jednoducho nemali prístup, ale pán Artby bol sklamaný, pretože on jednoducho prichádza z Francúzska, kde funguje parlamentárna demokracia, takže myslím, že ste nestratili nič. Škoda, že to musím takto povedať na Margo postupov a ešte pár pripomienok, pokiaľ ide o to, čo by sa mohlo podľa môjho názoru urobiť. A teda tá prvá vec vzýšla z minuloročného rozhodnutia vytvoriť 76 postov pre politické skupiny a vidíme, že teraz momentálne kompenzujeme istým spôsobom ten návrh generálneho tajomníka Veleho na vytvorenie zhruba 70 postov, ktoré boli takto násilne odňaté z parlamentných štruktúr, na to, aby sa to dalo politickým skupinám. A teraz vidíme, že možno by bolo bývalo lepšie, ak by sa to priamo dalo do politických skupín a takýmto spôsobom by sa prevzala aj tá politická zodpovednosť, ktorá sa nebola, teda neprevzala, a tak ako to povedal aj kolega Dos Santos, toto je vlastne to, čo naháňa vodu na mlyn pre demagógov. Takže by som inštinktívne apeloval na generálneho tajomníka, aby to nekompenzoval, hoci to našu prácu stiaží, pokiaľ ide dosahovanie výsledkov, tak ako na to povedal aj pán Fernández. A Teraz ešte v rýchlosti, pokiaľ ide o niektoré pozmeňujúce návrhy, ktoré tu boli, ja som rád, že môžem povedať, že z tých 200 pozmeňujúcich návrhov som ja predložil iba 1%, takže v stručnosti sa vyjadrím aj k ním. Ale ešte v stručnosti by som chcel povedať, teda, že sú dôležité tie, ktoré som predložil, pretože keď hovoríme napríklad o parlamentných asistentoch a my vieme, že sú tu určité sluby, pokiaľ ide o tie záležitosti, ktoré sa mali splniť a urobili sme iba polovičný krok, pokiaľ ide napríklad navýšenie platie pre parlamentných akreditovaných asistentov a zvyšok bol oddialený. Keď napríklad vypočujem si nášho dobrého kolegu pána Rubiga, tak on navrhuje, aby sa teraz splnil aj tá druhá časť tohto, tejto cestovnej mapy a ja si neuvedomujem, kde, alebo neviem, či veľké skupiny budú mať tú veľkú koalíciu v tejto oblasti alebo nie. Ale podľa môjho názoru by sme to mohli urobiť, keby to rozpočet umožnil, pretože to navýšenie by sa tam mohlo zmestiť. Ale aj keď to neurobím, tak by sme si mali stanoviť. Spôsob, aký budeme riešiť tie nevyrovnanosti, nezrovnalosti. Napríklad pokiaľ ide o návštevy v Štrasburgu, tak tam sú vlastne denné diety o 45% vyššie ako tie, ktoré majú asistenti, ktorí sú v Bruseli akreditovaní. A to nemôže tak byť, pretože treba si uvedomiť, že to sú takisto ľudské bytosti, ktoré vlastne bývajú v tých istých hoteloch a jedia to isté. Takže to rozdeľovanie, pokiaľ ide, a tie rozdiely, ktoré sú tu v nákladoch, sú pre mňa nepochopiteľné a dúfam, že to môžete generálnemu tajomníkovi odkomunikovať alebo niekomu inému, kto robí takéto rozhodnutia. A po druhé, Nebudem teraz zachádzať do tejto témy, ale mohli by sme samozrejme aj ďalej digitalizovať administratívne postupy a už mi je e, vlastne už ma otravuje, keď musím používať telefax, pretože síce to je pekný americký vynález, ale čo sa to používa ešte v Luxemburgu a Štrásburgu, tak to nás trochu znervozňuje. a vieme, ako sa dá nachrániť. E-mail na tie sa neodpovedá, pretože vám povedia, že musíte tú kópiu odfaxovať. A po tretie, môj problém, ktorý súvisí s tým, že som z takej vzdialenejšej časti Európy, pokiaľ ide návštevníkov napríklad, máme dobrý systém, ktorý v podstate pokiaľ ide o preplácanie, to je na základe skutočných výdavkov, ale sú tu určité stropy a vzhľadom na to, že máte monopolistické e, prostriedky dopravné a že sem dochádzajú ľudia, ktorí nie sú sebestační. Napríklad ja som tu mal aj bezdomovcov, tak tie prostriedky napríklad nie sú dostatočné, predovšetkým pokiaľ ide o tých poslancov, ktorí pozývajú hostí z tých vzdialenejších častí Európy, ako napríklad ja. A ešte taká zaujímavá poznámka, ktorá ma aj pobavila, je tá, napríklad pamätáme si internalizáciu služieb vozidlového parku a v podstate týka sa to vlastne dnešného dňa a je to pre aj dôležitá informácia. Ja som sa spýtal šoféra, prečo napríklad nepoužívajú autobusový prúd, pruh pre autobusy a on povedal, nemôžem používať ten pruh, pretože momentálne používame autá, ktoré máme cez leasing, ale čo skoro už budeme mať parlamentné autá. Ja teraz nechcem povedať, kto to povedal, pretože je lajným zamestnancom tohto parlamentu, ale ak je tu napríklad plán kúpiť nové autá pre parlament, je to už v rozpočte, je tam nejaký odhad, alebo to tam nie je obsiahnuté, alebo akým spôsobom vyriešime tento zaujímavý problém. A niektorí šoféry, nedostali prácu, pretože nehovorili plynule po anglicky, ale pre mňa hoci ja nehovorím po francúzsky. Môj problém je, že takýto šofér musí nájsť miesto, kam sa chcem dostať, akokoľvek už ja budem hovoriť, či po francúzsky. Dôležité, aby vedel šoferovať. Nede tu o to, aby sa nejako sociálne vedel pobaviť v hocikorom jazyku. Takže prosím vás pekne sledujte aj tento vývin situácie. A už takmer som sa dostal na, na záver. Takže musíme sa pozrieť aj na to, aby sme menej plýtvali energie. Avšak najväčším problémom, ako to povedali viacerí rečníci, to je vlastne politika budov a neviem, ako tento problém vyriešiť. Napríklad budova Konrada Adenauera. My už nechceme ďalšie postupy v tomto duchu pokiaľ ide o túto budovu, alebo napríklad pokiaľ ide o budovu Henry Spack, tak je vysvetlenie iba také, že peniaze sú potrebné na to, aby sme ľudí presunuli na iné miesto, ale na druhej strane ešte stále nemáme prieskumy toho, že čo musí byť prebudované, tak prečo máme evakuovať ľudí predtým, než vybuchne vlastne sopka? To je otázka, ktorú sa pýtam. A ešte posledná vec. Chcem byť trochu nezdvorilý a chcem sa podeliť s vami o jedno, o jedno klebetu. Klebety sú dôležité v parlamente. Ja som počul, že konferencia predsedov, to je veľmi stená inštitúcia tu v parlamente, sa rozhodla, že tohto roku by sme nemali mať diskusiu ohľadne vlastnom rozpočte Európskeho parlamentu na úrovni pléna, a to je pre mňa niečo nové. Je to nové, pokiaľ ide o prácu parlamentu. Ja si myslím, že aká, každá správa si zaslúži diskusiu, rozprávu na úrovni pléna. Kvalitu takéto diskusie nemôžeme predpovedať, ale zvyčajne tie diskusie aj na úrovni rozpočtu bývajú dobré. Alebo práve pokiaľ ide o rozpočet. A to je ďalšia vec, ktorá ako keby tých demagógov podporovala. Ak my chceme odhlasovať správu bez diskutov, čo sme vlastne za parlament? Ak je to v rokovacom poriadku, že máme mať diskusiu, rozprávu predtým, než sa hlasuje o prijatí správy, tak tá diskusia má prebehnúť. Ja si myslím, že to férové pre spravodajcu aj pre každý, každého iného na plene, kto sa chce vyjadriť v takejto správe a jednoducho nechápem, ako konferencia predsedov, aká skupina vlastne tento nový návrh predložila, to by ma takisto zaujímalo na to, aby sme mohli identifikovať tých demagógov. Takže ja sa teším na dobrú diskusiu, pán spravodajca. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Vale. Ďakujem. Ja chcem spravodajcovi poďakovať za vynikajúcu prácu, ktorú vykonal. Ja osobne som veľmi ocenil niektoré body z, toh, z tejto správy. No a pokiaľ ide o to, čo povedal pán Tarant a o rozpravu na plenárke, aj podľa našej skupiny je veľmi dôležité, aby tá rozprava prebehla, aby sa vrhlo svetlo na niektoré základné otázky ohľadom rozpočtu Európskeho parlamentu. A tento navýšenie 0,95 my máme návrh, ktorý je pod touto hranicou. Po kolega hovoril, že sú určité záväzky, ktoré treba rešpektovať na úrovni zvyšovania platov poslancov a úradníkov a podobne, ale podľa nás treba tú indexáciu s ohľadom na infláciu preskúmať. E, máme tu samozrejme na jednej strane 11 krajín zóny a ďalšie krajiny Európskej únie. To treba takisto zohľadniť a treba teda sa snažiť e, celú situáciu preskúmať. A pokiaľ ide o tie najvyššie platy, v prípade poslancov, mali by sme uvažovať aj o znížení indexácie e, v prípade e, niektorých e, krajín a takisto aj pokiaľ ide o dôchodky, mali by sme to vnímať v súvislosti v tej istej súvislosti, pretože ide skutočne o veľmi vysoké platy. A podľa mňa by sme sa mali pokúsiť e, stanoviť určitý príklad e, tak, aby skutočne e, sme zohľadnili to, aká, aká je reálna úroveň penzií a okrem toho ešte by sme chceli navrhnúť ďalšiu e, skupinu e, škrtov. A mali by sme pritom samozrejme zohľadniť e, aj úhrady pre poslancov, priame úhrady Mali by sme sa jednoducho takto snažiť znížiť niektoré výdavky, napríklad e, v súvislosti s, e, so služobnými cestami a podobne, tak, aby e, to bolo efektívnejšie. Zoberme si príklad e, ceny leteniek. Mohli by sme využívať, povedzme, určité, určité schémy, ktoré ponúkajú letecké spoločnosti a podobne a samozrejme ďalšie e, schémy, napríklad pre e, cesty e, vlakom a okrem toho by sme mali takisto sa zamerať viac na využívanie parlamentných prostriedkov na zabezpečenie ciest poslancov na letisko a podobne. To znamená, mali by sme sa snažiť zabraňovať nevhodnému neprimárenému využívaniu verejných zdrojov. No a vo všeobecnosti ešte pokiaľ ide o výdavky na komunikačné aktivity v súvislosti s voľbami. My sme ešte presne nepochopili, ako sa týchto cirka 25 miliónov eur má využiť. To znamená tá čiastka vyčlenená pre komunikáciu. Chceli by sme vedieť, e, či je to vyčlenené skutočne len pre tú politickú prácu, ktorú robí parlament alebo aj pre niečo iné. Takže samozrejme informovanie o tom, ako funguje Európsky parlament, ako prebieha spolurozhodovanie a tak ďalej, to, to sú informácie, ktoré určite by bolo dobre dať k eh, dispozícii európskym občanom, ale nemalo by sa to e, žiadnym spôsobom prifarbovať e, alebo špecifikovať politicky. A pokiaľ ide o výdavky na budovy, konkrétne budovu, na budovu Paul Henry Spak tu v parlamente, myslíme si, že tie odhady sú privysoké a domnievame sa, že napríklad konkrétne v prípade tohto výdavku by sme mohli pristúpiť eh, k určitým škrtom. My by sme eh, v zásade chceli skutočne eh, znižiť výdavky a v roku 2019 by mala prebehnúť revízia určitých zásadných otázok a takisto by sme mali pozmeniť e, určité pravidlá, tak ako e, sme to urobili nedávno, no a prehodnotiť e, jednotlivé otázky tak, aby občania videli, že postupom času sa nám skutočne darí zvyšovať transparentnosť a racionálne využívanie verejných zdrojov. Ďakujem. Uh, Ďakujem pekne. A ešte dostane slovo Áno, ďakujem, pán predseda. Ja, hovorí pán Zanny, kolegovia už poukázali na mnohé otázky vo všeobecnosti. Ten text, ktorý máme pred sebou, je dobrým základom, dobrým východiskom. Podľa mňa ešte treba urobiť ďalšiu prácu na niektorých bodoch. Vo všeobecnosti nesúhlasím e, s tým, čo povedali niektorí kolegovia. Zdá sa, že rozpočet Európskej únie vo všeobecnosti je rozpočet Vyzerá to, ako keď to bol rozpočet Európskeho parlamentu a e, európskych inštitúcií a vyzerá to tak, ako keby to bolo všetko perfektné, dokonale, ale podľa mňa je tu veľa priestoru na zlepšovanie. Nejde tu o to, aby sme sa takto snažili ničiť európske inštitúcie. Naopak, e, Ide o to, aby fungovali lepšie, ale bez zbytočného plýtvania. No a to všetko môže mať pozitívny vplyv aj pokiaľ ide o to, ako občania vnímajú e, tieto inštitúcie. Keď občania budú vidieť, že sa peniaze vynakladajú účelne, tak e, budú takisto naklonenejší práci týchto inštitúcií. Takže to bude mať nakoniec pozitívny efekt. No a ktoré body treba na ktorých bodoch treba zapracovať. Ja sa nedomnievam, že by tá nedostatočná aktivita alebo nedostatočné zapojenie do európskych e, volieb a nedostatočné znalosti o európskych e, inštitúciách zo strany občanov, že by toto bolo výsledkom nedostatočnej komunikácie zo strany parlamentu o tom, čo robíme v parlamente. Ja si myslím skôr naopak, že to je dôsledok nevhodného riadenia a konkrétne E, teda zákonov, legislatívy, ktoré tu e, vypracúvame a ktoré sa občanom nepáčia. Hm, takže pokiaľ ide o politiku, komunikačnú politiku a príslušné výdavky, osobne e, v tejto oblasti, keď, v, tejto, v tomto období, keď prechádzajú európske inštitúcie určitým obdobím ťažkostí, sa domnievam, že pokiaľ ide o tie výdavky na komunikáciu a aj pokiaľ ide o výdavky na voľby v roku 2019, vyzerá to tak, ako keby sa tieto finančné prostriedky chceli využiť na určitú propagandu a ako keby sme sa snažili ako topiaci, keď sa slamky chytá, skutočne e, vsadiť všetky karty na komunikáciu, aby sme presvedčili európskych občanov ale v prvom rade treba robiť dobré zákony, ktoré majú pozitívny efekt na život občanov. Takto jedine môžeme európskych občanov presvedčiť. To znamená, že v podstate e, to, to je úplne iný a opačný smer v porovnaní s tým, ktorým sa presadzuje v rámci pozmeňovacích návrhov, e, ktoré sa týkajú tohto materiálu. A okrem toho treba takisto sa zamerať na politiku správy a e, údržby budov a výstavby budov. Bolo postavených e, veľa krásnych budov, bolo zbúraných veľa starých budov, veľa budov sa rekonštruovalo a podobne, ale treba sa pozrieť na štatistiky a na priemernú životnosť parlamentnej budovy. A to je 25 rokov to sa mi zdá byť pomerne málo. Myslím, že by sme sa mali snažiť v prvom rade aj vďaka údržbe napríklad zvýšiť priemernú životnosť budov. Ako už povedali ostatní kolegovia, treba sa snažiť zistiť, či napríklad pomocou ďalších investícií a používania nových technológií a podobne by sa dalo takisto obmedziť, dala obmedziť tá potreba e, tej plochy, zastávanej plochy, ktorú využívame. Potom je tu otázka bezpečnosti. Pochopiteľne v tejto dobe je to veľmi dôležitá otázka. E, rozpočet parlamentu sa v tejto oblasti veľmi zvýšil, ale aj tu sú určité výdavky, ktoré veľmi dobre nechápem Hovorím tu napríklad o pomocnom personále, bezpečnostnom personále, o ozbrojenom personále a ďalšom personále, ktorý sa prideluje k predsedovi Európskeho parlamentu. Vyzerá to tak, ako keby sa táto inštitúcia e, skôr chcela obrniť a nie otvoriť e, európskym občanom. No a pokiaľ ide o ďalší výdavok a to e, teda to sú výdavky e, politických skupín. Tu každý rok vidíme nárast e, výdavkov, či už v oblasti personálnych nákladov alebo financovania o 250 od roka 2008 to narastlo. Takže to sú také rozpočtové položky, ktoré sa e, najviac zvýšili za posledné obdobie a podľa mňa je to niečo, čo ide za mieru inflácie a je potrebné e, tieto výdavky kontrolovať. E, samozrejme, vyplýva to z toho, ako funguje demokracia. Všetci potrebujú finančné prostriedky na to, aby mohli rozvíjať svoje aktivity, ale predsa len si myslím, že v tomto prípade bolo vhodné to hm, preskúmať. E, ďalej, personálne náklady. Pán e, kolega e, Tarany hovoril o náraste minulý rok o 70, potom 50 pracovných miest a treba vyhodnotiť, aké to bude mať e, všetko dôsledky pre rozpočet e, a aké, treba si takisto po, sa pozrieť na to, aké boli tie operatívne um, aspekty, ktoré viedli k tomuto navýšeniu. No a potom samozrejme treba pochopiteľne racionalizovať ďalšie výdavky, ako povedal pán kolega Depre, časť výdavkov, ktoré má Európsky parlament e, sú indexované podľa inflácie, to je pravda, ale to ešte by nemalo byť ospravedlnenie toho, e, že sa nesnažíme, keď je to možné, e, preskúmať tie nariadenia, ktoré jednoducho neumožňujú dostatočnú flexibilitu riadenia rozpočtu 70 výdavkov je indexovaných, toho sa teda nemožno nejak dotýkať, ale ide o to, aby aj tie ostatné výdavky boli flexibilnejšie, tak aby sa dali urobiť e, škrty, ktoré nie sú až tak lineárne, ale zároveň sú dostatočne významné, bez toho, aby to malo e, nežiaduce dôsledky, dôsledky pre ostatné rozpočtové položky. Takže my sme ale v zásade spokojní e, s tým smerom, o ktorým sa uberá e, spravodajca a takisto aj spolu, so spoluprácou so sekretariátom a s prebehnutou diskusiou. Ďakujem. Thank you very much. I see no other... Ďakujem pekne. Už nikto iný sa nehlási, takže by som chcel využiť tú príležitosť. Keď tu máme pána Klefia, ktorý je generálny riaditeľ pre DG Finance, a ak bude mať chuť vyjadriť sa, nech sa páči, máte možnosť. Vážený pán predseda, ďakujem pekne za slovo. Myslím si, že dnes sa bude konať prvé zmierovanie medzi členmi predsedníctva a generálnym tajomníkom, kde budete aj vy, členovia výboru pre rozpočet, ktorí vás budú sprevádzať. Myslím, že sa nám podarí viac objasniť niektoré prvky, pokiaľ ide napríklad o otázku, ktorú spomínal aj pán Depre, pokiaľ ide o financovanie rámca, ktoré, kde si ešte vyžaduje tá situácia nejaké spresnenia pokiaľ ide o tie e, riadky rozpočtové, ktoré napríklad sa na začiatku roka vyčlenujú, tak tieto budú musieť byť vyfinancované. A pokiaľ ide o prípravu prác, pokiaľ ide o štúdia, štúdie, pardon, a pokiaľ ide takisto o správu staveniska, tak to je všetko to, čo generálny tajomník napríklad využíval, pokiaľ ide o transfermy, to sú tie efektívne práce, Takže tu je takisto určitá jasná vízia, pokiaľ ide o to, ako sa pozrieť na to, čo treba ešte v rámci tohto rámca vyfinancovať, aké sú to alternatívy a potom sa príjme politické rozhodnutie na základe poznania tých informácií a argumentov, ktoré vzídu. A pokiaľ ide o zvyšok, tak tam by som uviedol iba nasledovné, pokiaľ ide o mieru indexácie, pretože myslím, že je dobré, aby sme niekedy skutočne sa držali aj pravidiel, ktoré sú v platnosti, uvedomujúci, aké tu máme aký tu máme vývin týchto pravidel, napríklad pokiaľ ide o vyplácanie poslancov a funkcionárov, štátnych tajomníkov, zamestnancov parlamentu. To bolo všetko definované v rámci metódy, ktorá je stanovená v rámci štatútu a ktorá počíta so štatistickými výpočtami, ktoré boli stanovené zo strany legislátora, to znamená zo vašej strany. Takže v tej chvíli, alebo pokým ešte stále tieto pravidlá sú v platnosti a pokým nenastanú nejaké zmeny, ktoré môžete urobiť vy spolu s radou, pretože tam je spolurozhodovací proces, ja si myslím, dovtedy, pokým sa nezmenia, treba sa držať tých častí rozpočtu, ktoré boli odhlasované. Je tu jednoducho záväzok aby sa dostala týmto zmluvným záväzkom. A posledná pripomienka, pokiaľ ide o mieru inflácie o všeobecnosti, my nevytvárame tento rozpočet z e, mierou inflácie ex ante, ale my sa pozeráme na jednotlivé rozpočtové riadky a sledujeme parametre inflácie, ktoré vlastne, s ktorými treba počítať. Pán Dupre pokázal na to, že zhruba 60 rozpočtu sa týka tej metódy známe, ktorá sa týka e, vývinu platového, pokiaľ ide o platy asistentov a poslancov a pre ďalšie časti rozpočtu, tak ako napríklad pokiaľ ide o budovy, či už teda budovy sú v Bruseli, Luxemburgu alebo Štrasburgu, tu je indexácia, ktorá súvisí aj s tým, kde sa tie budovy nachádzajú a nie s nejakými krajinami, ktoré vlastne s tými budovami nemajú nič spoločné. Takže vlastne sumár týchto analýz, riadok za riadkom, to vedie k tomu, aby sme sa zamysleli nad tým, kam vlastne povedie táto indexizácia. Ako sa bude rozpočet vyvíjať a tento rozpočet vlastne sa vždy odvíja od toho predchádzajúceho rozpočtu, ktorý z roka na rok narastá a berie sa tu dojvy samozrejme inflácia v rámci Európy a to je jedna z možných analýz. To znamená, nejde tu o výpočty na báze ex ante, ale ide tu o zváženie jednotlivých položiek, ktoré sa musia do rozpočtu zapracovať. A pokiaľ tých 25 miliónov, ktoré momentálne sú vyčlenené napríklad na voľby, na kampaň, ide tu o mimoriadne výdavky v tom zmysle, že počas 4 rokov takýto druh výdavkov neexistuje a ak parlament chce zmobilizovať v istej chvíli možné nástroje. Pán Dupre samozrejme má pravdu, keď hovorí, že treba zmobilizovať tie nástroje, ktoré sú najmodernejšie. Treba by tu prebila diskusia ohľadne toho, na koho sa obrátiť, akým spôsobom sa obrátiť na tých, ktorí možno nemali až taký prístup k parlamentu doposiaľ. Ak parlament chce vyčleniť takéto prostriedky na to, aby mohol vykonávať svoju bežnú prácu, to znamená, aby občania skutočne mali informácie ohľadne potreby využívania svojho hlasu v týchto voľbách. Nejde tu informácie nejakého partizánskeho charakteru, lebo, pardon, zo strany podpory politických skupín, ale ide tu o to, aby uplatnili svoje právo dať svoj hlas. Takže sú tu viaceré politické reakcie, ktoré budú musieť zísť z vašej diskusie. Ďakujem veľmi pekne. Uh, thank you, Mr. Uh... Ďakujeme pekne a ešte chcem poďakovať aj kolegom, ktorí vystúpili v rozprave vďaka tomu bola taká kvalitná. Ak dovolíte, rád by som ešte zo pár pripomienok. Pripomienok Jose Manuel povedal na úved, že nás chce upozorniť, že iba 6 rozpočtu ide na administratívne výdavky. Áno, má pravdu. Áno, zaoberáme sa spotrebiteľmi, zaoberáme sa verejnosťou, no a každá mm, organizácia by si musela klásť určité otázky, keby tie výdajky boli menšie ako 6%, či tá komunikácia s verejnosťou e, je adekvátna. Takže áno, myslím, že parlament e, je na tom rovnako ako ostatné organizácie verejného sektora ale musíme si uvedomiť, že musíme e, prinášať hodnotu za peniaze, ktoré stojíme. A Tiež musíme mať na zreteli to, že tie dve tretiny výdavkov v rámci tohto rozpočtu, že sú viazané, že sú indexované, čiže máme asi po 30 k dispozícii z rozpočtu, kde môžeme tie úspory hľadať a nachádzať. Viacerí rečníci hovorili o transparentnosti. Ja s tým Plne súhlasím. Mnohí hovorili o nadáciách e, tej či inej strany. Niektorí hovorili aj o výdavkoch GEA. Ja ako spravodajca, pokiaľ ide o flexibilitu v oblasti Sum, e, tak e, to chápem. Chápem aj pána Zaniho, ktorý hovoril o tom návyše 250 od roku 2008 250 miliónov ročne je to, áno, to si uvedomujem. A tiež si uvedomujem, že za posledné dva roky vidíme silnú slabinu, pokiaľ ide o kontrolu týchto výdavkov. Čiže chceme stanoviť nejaké postupy, ktoré umožňa v ďalšom funkčnom období lepšie procesy, aby zabezpečilo že um, toto nebude takto pokračovať. Gerard Pre, ďakujem, že ste upozornili význam uh, čísel. Áno, 1,7%, to som spomínal, to je miera inflácie, to sme nechceli prekročiť. Ale možno ste to nepochopili správne, keď som hovoril, že v prvom návrhu, keď sme do toho pustili, tak to bolo iné, iné číslo, ale viete, že v rokovaniach sa často musíte, musíte nejakým spôsobom um, pohnúť, aby sa aj oni mohli pohnúť vpred. A pokiaľ ide o ramasáž, áno, my sme sa snažili nedosahovať uh, stropy. Snažili sme sa teda zlepšiť naše rozpočtovanie v tejto oblasti. K tam viacerí vystupovali na túto tému. Ja teraz čakám na ďalšie informácie od generálneho tajomníka, na objasnenie, ďalšie objasnenie toho, aké prostriedky sa vynakladajú a na čo. Otázky Indreka Taranda, nemáme ho tu už, ale pokiaľ ide o tých akreditovaných asistentov a tých lokálnych, no to sa musí objasniť súhlasím s tým, čo povedal pán Dos Santos. Áno. Nie, že by som sa snažil platby asistentom obmedzovať. E, nechcel som isté objasniť, lebo som mal pocit, že sa vyskytli prípady, kedy kontroly boli trošku slabé, pokiaľ ide o počet asistentov, ktorých zamestnávame ako lokálnych, teda v krajine pôvodu. A ten počet bol e, teda príliš vysoký, vyžadoval si opodstatnenie odôvodnenie. Takže som chcel upozorniť výbor na potrebu veci ešte objasniť v tejto súvislosti. No, tiež citlivo vnímam pripomienky týkajúce sa štrasburských e, e, príplatkov, takže toto som sa snažil nejakým spôsobom uh, zapracovať a ešte na tom popracujem. Pani Tarant a Vali, máte pravdu, že transparentnosť musí byť uh, tým light motom a naozaj ma mrzí, že v pláne nebude tá uh, rozpráva na túto tému. To ma naozaj veľmi mrzí. A ešte než to uzavriem, program Zmierovanie dnes, kolegovia o tom vedia, 18.30 3. apríla bude hlasovanie vo výbore pre rozpočet. To bude v Štrásburgu a potom 5. alebo 6. apríla sa správa dostane na hlasovanie do pléna. Ďakujem. No a teším sa, že už prišiel aj pán predseda, takže by som ho poprosil, aby zasadol tu a tento bod programu uzatváram. Drahé kolegyne, drahí kolegovia, prepáčte, že som tu nemohol byť už o 15. keď sa spúšťala schôdza, taká dôležitá. Ďakujem pánovi Ashworthovi, že predsedal a zároveň bol aj spravodajcom pre rozpočet parlamentu. Myslím si, že k pokroku dochádza, pokiaľ ide o transparentnosť aj prezentáciu návrhu rozpočtu parlamentu, ale ešte sa tam dá čo to predsa len urobiť. Ďalší pokrok je ešte možný. Takže toľko na túto tému. Dovolte mi, aby som tu uvítal pána komisára Oettingera. Naozaj vidíme jeho ochotu úzko spolupracovať e, s našim výborom, takže ešte raz ďakujem, pán komisár, že ste prišli. Budete hovoriť e, o e, strednodobej revízii tohto platného jazyčno-finančného rámca je to dôležitá chvíľa, pretože týždne sme nemali eh, s radou rady žiadne informácie. Zdá sa, že e, svoju výhradu Taliansko stiahlo. Čiže sa musíme vyjadriť k tomu, či áno alebo nie, udelíme súhlas eh, s týmto návrhom revízie. Čiže ak dovolíte, dal by som najskôr slovo e, pani Toma spoluautorke správy. Takže nech sa páči pani Toma. Ďakujem pekne, pán predseda. Prepačte, bohužiaľ, môj spoluautor e, tu ešte nie je, meškalo mu lietadlo, takže ja sa pokúsim veci zhrnúť. Takže chcem pripomenúť, e, ako to prebiehalo júl 2016, ktorý sme, si pamätáte, prijali v našich radoch a v pléne správu, ambicioznú správu Európskeho parlamentu k revízii vedečného finančného rámca. To bola možnosť, ktorú nám tento rámec umožňoval. No a naozaj sme to preskúmali do detajlov, e, rozpočtovú situáciu teda v tomto polčase. V septembri sme potom e, pristúpili k preskúmaniu návrhu revízie z dielne komisie a spustili sa aj rokovania v súvislosti s rozpočtom a mali sme teda pocit, že sa nám podarí naozaj dopracovať potrebné revízii. Rokovania neboli jednoduché s radou, napriek tomu však bola predložená, bol predložený určitý návrh, ktorý nedosahuje podľa nás potreby. Takže Potreba revízie bola zdôvodnen- zdôvodnená, zdôraznená, no a postupne v rozpočtových rokovaniach e, sa nám darilo čoraz viac približovať k cieľu, hoci, ako opakujem, ambície rady nedosahovali výšku tých našich. Potom to bola tá námietka talianska, podobná ako naše vlastné námietky. Potom, čo Taliansko námietko stiahlo, asi pred dvomi týždňami, teraz nám rada teraz navrhuje teda revíziu naozaj to prebeniem rýchlo, navýšenie nástrojov flexibility na jednej strane, ďalej možnosť využívať ako flexibilitu nevyužitých prostriedkov, nevyužité prostriedky, pokiaľ ide o e, fond prispôsobenia sa globalizácii, ako aj e, fond Solidarity Európskej únie. Takže nevyužité prostriedky sa budú môcť takto využívať. Potom globálna marža v oblasti migrácie a bezpečnosti, tam je vyššia flexibilita a potom e, tiež e, e, určia flexibilita e, v rámci e, nevyužitých stropov, asi 3 miliardy, je to teda celkový objem. A e, táto revízia je prepojená k, s rámcovým vyhlásením rady čo nám rada navrhuje prijať spoločne, teda ratifikovať to, aby to bol teda spoločný text. To vyhlásenie nie je problematické, to sú skôr technické veci. A potom je tam vyhlásenie, pokiaľ ide o sledovanie cieľa znižovania personálu o 5 v Európskom parlamente. A potom teda v inštitúciách. Potom je tu ďalšie vyhlásenie, to sa týka, a o tom budem hovoriť trošku dlhšie, to je vyhlásenie, kde sa hovorí o presunoch. A pokiaľ ide o, o navýšenia, to je zamestnanosť pre deti nad rámec tých 500 miliónov čo už máme v rámci rozpočtu 2017. Je to 700 miliónov na obdobie 2020, potom 1,4 miliardy, okruh 4 Európa vo svete, 2,5 miliardy bezpečnosť. Toto sú veci, ktoré už boli schválené. A potom presúvanie v 1A pre rast a zamestnanosť. Toto posilnenie to je asi 2,8 miliardy eur. Pokiaľ ide o nové prostriedky v rámci tejto revízii, to je 6 miliard eur. Na to je potrebné schválenie uh, obomi rozpočtovými orgánmi. Takže toto posledné vyhlásenie, e, to spustilo e, značnú diskusiu, keďže sa vníma ako určité obmedzenie pokiaľ ide o budúcnosť výročných rozpočtových diskusí medzi parlamentom a radou. Takto sa to dá vnímať, pretože nevieme dopredu predvídať, ako bude rozpočtová diskusia v tom, ktorom roku vyplývať, prebiehať. Preto by sme boli radšej, aby sme nad rámec tejto revízie tejto deklarácii e, navrhli ďalšiu deklaráciu, ďalšie vyhlásenie z dielne Európskeho parlamentu, kde sa interpretuje a upresňuje text tých vyhlásení rady. Táto revízia ktorá bola nedostupná, tak povediac, keď sa to spustilo v našom výbore pre rozpočet, ale potom sa sprístupnila. No a do, podarilo sa nám dopracovať k návrhu rady. A preto by nebolo dobre, keby sme neschválili túto revíziu. No ale keď ju schválime a keď budeme akceptovať vyhlásenia ako som už povedala, boli by sme radi, k tomu doplniť ešte jedno vyhlásenie Európskeho parlamentu, e, kde sa upresní interpretácia tých vyhlásení z dielne rady, hlavne toho posledného, o ktorom som hovorila dlhšie, ktoré by sa dalo vykladať ako povinnosť e, k presunom alebo povinnosť, e, pokiaľ ide o limit tých topapov, toho navýšenia. Čiže v tomto vyhlásení by sme upresnili, že Európsky parlament pripomína, že tieto spoločné vyhlásenia nemajú žiadne právne dôsledky. Európsky parlament je naďalej slobodný, naďalej má možnosť, ako to naformulovať, rozhodovať. Pokúsiť sa, hovorí pán Depre. Áno, veľký optimizmus, pán Depre. Uh, Čiže môže sa parlament pokúsiť rozhodnúť, pokiaľ ide o vývoj výročný, no a že parlament bude svoje právomoci rozpočtu orgánu nezávislo týchto vyhlásení vykonávať a že to nemôže vplývať na kľúčové programy EÚ, hlavne pokiaľ ide o rast a zamestnanosť, alebo pokiaľ ide o aktuálne urgentné potreby. Takže Toto sú moje návrhy a návrhy kolegu Olbrichta, aby sme mohli takýmto spôsobom zvládnuť túto prvú revíziu viazočného finančného rámca a aby sme zároveň mohli zachovať právomoci Európskeho parlamentu ako rozpočtového orgánu. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pani Tomá, za tento návrh. Naozaj veľký pokrok, ktorý parlamentu umožní prísť takým elegantným prístupom, pokiaľ ide o akceptovanie tých vyhlásení. Pán Obrich tu nie je. Chápeme jeho ospravedlnenie. Áno, letecká doprava a s ňou súvisiace problémy. Takže teraz dávam slovo pánovi Fernandezovi v jeho mene. Menom. Ďakujem, pán predseda. Ja by som e, sa chcel vyjadriť ako kolega a spoluspravodajca e, viacročného finančného rámca a e, zároveň chcem poďakovať svojim kolegom za tú prácu, ktorú vykonali e, v snahe dosiahnuť ten výsledok, ktorý sa podarilo dosiahnuť. Ja by som chcel pozdraviť pána komisára, zároveň pripomenúť, že Európsky parlament pri rokovaniach o MFF žiadalo flexibilitu a takisto e, žiadal o revíziu a bojoval za tento cieľ. A to mnohokrát aj proti vôli a názoru Rady Európskej únie. A nakoniec sa nám podarilo dosiahnuť ten cieľ revízie aj flexibility. A to aj v, obdobe, v období e, zvýšeného tlaku napríklad e, utečenskej krízy. Takže tu je jedna vec, e, ktorá mi nie je jasná. Organizácia, ktorá a inštitúcia, ktorá najviac vyžaduje flexibilitu a e, efektívnosť, to je rada. Takže aj rada by mala mať e, záujem na tomto všetkom, pretože riadi e, vyše 80 e, rozpočtových prostriedkov. Takže táto revízia, to nie je len niečo, čo chce parlament. Tu ide o to, aby sme dali čo najlepšiu odpoveď otázkam občanov a aby sme riešili tie výzvy, pred ktorými stojíme. A práve preto by sme mali mať e, jednoznačné stanovisko, a aj rada by sa mala k tomu postaviť rovnakým spôsobom ako my, veď predsa ide o zvýšenie flexibility a o riešenie problémov s platbami, ktoré vyvstávajú, o riešenie otázok rastu a zamestnanosti, najmä zamestnanosti mladých ľudí. No a v tomto zmysle môžeme využívať eh, bez obmedzení eh, flexibilitu aj v nadväznosti na globálnu masu platieb. Takže nástroj flexibility môže takisto zlepšiť situáciu e, núdzových rezerv a možnosť využívať e, fondu pre solidaritu a pre prispôsobovanie sa globalizácii. Tak to je všetko pozitívne a tieto pozitívne body samozrejme budeme eh, využívať aj v budúcnosti, pretože sú veľmi dôležité pre budúcnosť Európy a, a rozpočet. Rada teda dospela eh, k stanovisku, ktoré je aj v záujme samotnej rady a eh, Nám e, samozrejme je jasné, že sa rada vždy snaží tak e, trocha zviazať ruky e, parlamentu. Už sme si na to zvykli. A s tým súvisia vyhlásenia, ktoré nemajú ani právnu záväznosť a váhu a je tu jedna vec, ktorá je zrejmá. Tie politické vyhlásenia nemôžu prevážiť nad zmluvami a nad rozpočtovými postupmi. Je jasné, že e, predlženie Európskych strategických, e, teda Európskeho fondu pre strategické investície, a to znamená vlastne Junckerovho plánu. E, to nie je nič, čo by akokoľvek e, obmedzovalo naše právomoci. Takže tie vyhlásenia, o ktorých hovorím, vôbec nemôžu spochybniť právomoci a schopnosti, e, ktoré má e, rozpočtová autorita. A preto e, sme tie vyhlásenia podpísali a prišli sme s ďalším vyhlásením, ako hovorila pani Toma, aby sme spresnili svoje stanovisko. A ja som toho názoru, že dôležité je to, aby ten úspech, ktorý sa nám podarilo dosiahnuť, tá možnosť, ktorá predtým neexistovala, v rámci MFF, takže táto prvá revízia MFF, e, to je signál, ktorý takisto e, predznačuje dobrý viacročný finančný rámec aj po roku 2019. Takže ide nám o to, aby sme sa snažili o maximálnu flexibilitu a neprišli o jediné euro, e, ktoré máme k dispozícii v rámci autorizovania rozpočtu. A, e, aby sme naďalej plnili e, ciele Horizontu 2020 a ďalšie úlohy, ktoré súvisia s migráciou, utečencami, bojom proti terorizmu a takisto aj v oblasti spoločnej obrany. Takže postoj pána komisára je takisto zárukou toho, že budeme spolupracovať na implementácii tejto revízie a zároveň aj v rámci budúceho viacročného finančného rámca pretože je v záujme nás všetkých, aby bol lepší než, než ten, ktorý máme teraz. Ďakujem. Merci, monsieur le rapporteur. Ďakujeme pekne všeobecnému spravodajcovi z roku 2016. Ďakujem, že ste sa vedli v mene pána Obrichta. Pani Toma sme si vypočuli. Takže teraz komisia, pán Oettinger, máte priestor. Ďakujem pekne, pán predseda, dámy a páni poslankyne, poslanci. Revízia v polčase má z hľadiska komisie historický charakter. Poprvýkrát v finančnom rámci, podobne ako na začiatku, dochádza k dohode medzi radou, komisiou a parlamentom, čiže v strede o aktualizácii, spresnení, zmenách a tak ďalej. O tom sa teda rozmýšľa a rokuje. Chcem sa poďakať Európskemu parlamentu za tento dobrý nápad. Je to naozaj váš nápad. v rámci finančného rámca. V roku 2013 ste s tým nápadom prišli a naozaj ste tvrdo za ním išli a ste ho presadili. Čiže je to váš veľký úspech. Ďakujem pekne obom spravodajcom, pani Toma a pánovi Obrichtovi a zastúpení tá teda pánovi Fernandešovi za naozaj vynikajúcu odbornú prácu a dobrú spoluprácu s komisiou na všetkých úrovniach. Áno, v rade to trvalo dlhšie, od polovice na začiatku marca približne. Napriek tomuto dlhému obdobiu sa chcem poďakovať parlamentu, vášmu výboru, za vecnosť aj suverenitu. Vy to ďalej neposúvate, neodďalujete, rozhodujete sa um, detailne, ale rýchlo aby sme v marci, hneď ako dostane komisia list o článku 50 z Veľkej Británie, aby sme naozaj mohli hovoriť o všetkých témach vrátanie rozpočtu. Takže toto je také časové okno, ktoré sa nám otvára a nezdajem dlho otvorené. Takže ďakujem vám za to, že zároveň odborne, ale aj veľmi rýchlo reaguje výbor pre rozpočet, pán predseda, vy, spravodajcovia, aj politické skupiny, že naozaj ste ochotní, ste pripravení takto rýchlo reagovať. Komisia má pochopenie, preto, že pre vás tie doplňujúce vyhlásenia priamejšom teda u vás vzbudzujú diskusie a tiež máme pochopenie, pre vaše jednostranné vyhlásenie, ten návrh, ktorý parlament predložil, teda, že právna pozícia Európskeho parlamentu sa nemení a, aj parlament e, má naďalej e, svoje miesto a svoje právomoci v rámci rozpočtového konania. Ten balík, ako teraz stojí, teda s tým, čo rada akceptovala, čo predkladá parlamentu. Za takýchto okolností e, revízia dosahuje úroveň navrhovanú komisiou. Napriek tomu je to ale značný pokrok, ktorý zjednoduší v rokoch 17, 18, 19 až 20, teda uľahčí, uľahčí nám to na európskej úrovni zvládanie našich úloh. Poprvé, tým, že tam bude väčšia miera flexibility, jasne zadefinovaná, medzi rozpočtovými okruhmi, ale aj medzi rokmi. Čiže ešte lepšie a ešte rýchlejšie a efektívnejšie budeme schopní reagovať na nové výzvy, na nové úlohy a nové ťažiská, ktoré zadefinuje Európsky parlament. To je teda prvá vec. Druhá vec, popri flexibilite e, sú tam aj ďalšie prostriedky, dodatočné prostriedky, ktoré s takýmto spôsobom budú dať aktivovať. Takže flexibilita a nové prostriedky. Jedno aj druhé slúži cieľom, ktoré sú dôležité aj pre vás, teda boj proti nezamestnanosti mládeži, rast, zamestnanosť, ďalej finančné základy pre riešenie migračnej krízy v rámci Európskej únie, ako aj pre podporu susedských krajín, kde existujú dôvody teda na odchod, teda týka sa to aj externej dimenzie. No a keď sa pozrieme na otázky obrany, tu komisia plánuje návrh, ktorý sa predloží v júni vám a ráde napríklad výskum v oblasti obrany a potom štandardizácia, normalizácia v tejto oblasti európskej úrovni, aby to bolo nákladovo efektívnejšie, ako keď to bude robiť každý 28 štátov sám. Ale na to by existujúce rozpočtové kapitoly neboli postačovali. No a táto revízia v polčase skrátka vytvára nástroje na to, aby sme mohli pri existujúcich úlohách a tých relatívne nových, aby sme mohli prevziať aj úplne nové a aby teda boli k dispozícii bol k dispozícii potrebný manevrovací priestor. E, vy viete, aká otázka bola dôležitá pre Taliansko v rade. Je to zase splnenie, splnenie záväzku v tom zmysle, že povieme, že budeme neustále sledovať vývoj na trhoch práce, pokiaľ ide o európsku mládež. 1,2 miliardy eur, to sú tie ďalšie prostriedky, ktoré sa takto aktivizujú. A e, teda my vedrme našu pripravenosť v období 2020 e, prostriedky navýšiť, e, aktivovať ďalšie prostriedky, ak to prispieje k stabilizácii príležitostí mladých na európskom trhu práce. Dnes večer som dohodnutý s malským predsedníctvom, s ministerstvom financií, takže chceme, aby e, naozaj to šacoblakom, ktoré sa otvára, využila aj rada a aby sa ešte pred e, plénom v apríli, teda pred e, Veľkou nocou táto rozpočtová revízia, revízia vašho finančného rámca mohla schváliť. Ešte zopakujem, mám naozaj pochopenie pre vaše obavy, pre vaše pochybnosti, eh, pokiaľ ide o niektoré z tých spoločných vyhlásení. Pokiaľ ide o znižovanie stavu personálu o 5%, k tomu chcem povedať, že dvor auditorov v tejto súvislosti realizoval eh, analýzu, nie je to nič nové. Ehm, na jeseň sa oboznámime o situácii v inštitúciách a s vývojovými tendenciami v oblasti personálu. No a vy ste samozrejme rovnoprávnym rozpočtovým orgánom. Vy máte ehm, naozaj ehm, právo v oblasti rozpočtu rozpočtového konania. A nemôžete sa dopredu v tomto práve obmedzovať a toto len objasniť. To skratka len odkazuje na platné, platné zmluvy a na vašu e, platnú e, nezávislú e, úlohu v tejto oblasti. Ešte raz ďakujem parlamentu za odvedenú prácu. Ďakujeme pekne, pán komisár. Takže iniciatíva, ktorú naši spravodajcovia navrhujú, to je také vyhlásenie s vysvetlením toho, ako my interpretujeme vyhlásenia, ktoré predložila Rada. Takže podľa vás komisia by to nemalo podkopať dohodu v Rade. Je to tak? Dobre, takže ďakujem pekne za tieto povzbudivé slova, aj za toto za tie upresnenia, ktoré ste uviedli. Takže takto by sme mali mať možnosť predložiť pozmeňovacie návrhy do obeda stredy 22. marca. Hlasovať v rozpočte rozpočet bude 27. marca, čiže o týždeň. A 1. apríla na pléne budeme mať možnosť predložiť tento text parlamentu, teda plénu pokiaľ ide o revíziu bezpečnostného rámca v polčase. Kto by ešte prosím chcel vystúpiť k tejto téme? Pán Dopre, nech sa páči. Uh, uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Ide tu o niečo, čo nie je až také bežné, ale treba si uvedomiť, že to má pred sebou zložku, kde vlastne každý bol pozitívny Pán spravodajca urobil vynikajúcu prácu, skutočne kvalitnú, bolo to dobre vyargumentované a veľmi ambiciozne zároveň. Máme teda pred sebou dobrý návrh zo strany komisie a výboru. Myslím, že niektorí z našich priateľov, takí maximalisti, možno sú trochu sklamaní, ale predsa len sme boli skutočne prekvapení tou povahou vyváženosti, ktorú predložila komisia. Sú tu určité problémy, pretože potom prišlo slovenské predsedníctvo, očakávali sme, že budú mať málo skúseností a čo sme zažili, Slováci to, sa toho chopili a v istej chvíli skutočne sa im podarilo dosiahnuť jednomyselnosť, čo je skutočne obdivuhodné zo strany slovenského predsedníctva, ktoré vlastne prinášalo so sebou určité problémy, ale predsa len to tejto oblasti dobre skončilo. A takisto tu bolo aj dobré, dobré napätie zo strany Talia, Talianov. Tí zohrali svoju úlohu skutočne perfektne. A na záver, máte tu teraz takisto aj dobrý prístup zo strany politickej skupiny vrátane tých, ktorí od samého začiatku boli trochu sklamaní, ale vlastne všetci, začnú od spravodajca, od spravodajcu, a všetci teda povedali, že takúto úpravu príjmu. Takže na záver by som už povedal iba toľko, pokiaľ ide to vyhlásenie, aby tu nebolo nejaké nedorozumenie. Tieto vyhlásenia to sú politické vyhlásenia. Politické vyhlásenia nemôžu meniť právo. A právo je prerogatívom, aby sa jednoducho politické vyjadrenia nevzťahovali na zmenu nejakých práv, pravidel, ktoré tu máme. A teraz vidíme, že komisia hovorí, že oni nemajú, že my nemáme práva, ale oni si prijali právo, že môžu takéto jednostranné vyjadrenie prijať. Neviem, prečo to oni môžu a nie my. To je podľa mňa len zlá interpretácia. Potom sú tu určité problematické miesta, napríklad pokiaľ ide o krízu legitimnosti Európskej únie vo vzťahu k verejnej mienke. Myslím, že sú tu určité chvíle, kedy sa my pýtame, či skutočne všetci pochopili naliehavosť niektorých záležitostí, bo všetkým pokiaľ ide o potrebu silnejšieho rastu a opatrení, ktoré budú viesť k zamestnanosti mladých. Už sme prišli uh, o voličov, teraz nemôžeme stratiť ešte aj mladých. A pokiaľ ide o správu tých migračných tokov, Potrebujeme to správne riadiť, nemôžeme tomu podľahnúť. A po tretie, boj proti terorizmu. Toto sú tri kľúčové veci. Ak sa tieto nepodaria zvládnuť, tak potom voľby v roku 2019 budú skutočne ťažké pre všetkých tých, ktorí veria v Európu a ešte aj proti týmto bude, ktorí neveria v Európu, ale budú jednoducho obeťou týchto zmien. Ďakujem pekne, pán poslanec, ďakujem pekne za to, že ste pripomenuli, že tie vyjadrenia, statements sú textami, ktoré vyjadrujú vôľu tých, ktorí sa vyjadrili v prospech tejto revízie. A treba takisto pripomenúť, že rozpočet sa pripravuje každý rok. Pán Kolmel, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. A ja sa chcem poďakovať obom spravodajcom za tieto principiálne pojaté veľmi dobre pripravené podklady správy. Avšak pokiaľ ide o otázku flexibilizácie, vnímame to všetci veľmi pozitívne, pretože vlastne s tým spájame aj flexibilné na zaobchádzanie s peniazmi. Avšak nemôžeme povedať, že flexibilizácia by znamenala iba to, že jedna zmluva, ktorá je, jedna suma, ktorá je stanovená, logicky povedané, môže byť vynaložená a potom sa stanoví konkrétny účel, na ktorý sa vynaloží ale nemôžeme potom vybrať tie peniaze, na ktoré, boli, na ktoré, na ktoré účel boli viazané. Lebo že takýmto spôsobom tie problémy nevyriešime a nemôžeme takisto prísť a žiadať stále iba viac peňazí od občana. Môžeme to síce žiadať, ale toto, tieto peniaze nedostaneme a členské štáty ani nie sú v stave tieto finančné prostriedky vyčleniť. A tým súvisí aj taká principiálna poznámka z mojej strany. Myslím si, že predovšetkým pokiaľ ide o prepracovanie viacračného finančného rámca, predovšetkým keď sa už zamýšľame na prípravu nového finančného rámca, tam treba jasne vniesť stanovisko, že my, Európska únia, vždy musíme jasne povedať, aké sú naše ciele, kto má aké právomoci a predovšetkým, kto je skutočne pripravený a ochotný znášať určité bremená. Ak to nemáme stanovené, tak potom môžeme síce hovoriť v pekné slova, že chceme niečo urobiť v boji proti nezamestnanosti mladých a že chceme riešiť otázku migrácie, ale vidíme to práve pokiaľ ide napríklad o otázku migračných problémov. Stále tu chýba spoločná koncepcia ktorá by skutočne vychádzala zo solidnej bázy v prospech Európskej únie. A už je tu ďalšia téma, spoločná obranná politika. O tom môžeme síce abstraktne sa veľmi porozprávať, ale kde, chýba nám tu ešte stále ukotvenie toho, kto je za čo zodpovedný. Keď hovoríme o spoločnom obstarávaní alebo o rozvoji, pokiaľ ide o nejaké nákupy, to je samozrejme bezproblémové. Dúfam, že o tom nemusíme ani o tom hovoriť a diskutovať, ale ak chceme niečo viac, tak musíme deklamovať politickú vôľu a nie z rozpočtového pohľadu potom tu hovoriť o nejakých konkrétnych sumách. Ja si myslím, že e, ak to neurobíme, tak pôjdeme pravým, práve naopak. Ďakujem veľmi pekne, pán Böge. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja sa poďakujem obom spravodajcom hneď v úvode a takisto aj komisárovi Oettingerovi, pretože v úvodných slovách vyjadril určitú citlivosť vo vzťahu k tomu, čo je pre nás v parlamente dôležité. Niekedy to jednoducho postradáme na tých rokovaniach s ostatnými inštitúciami. Takže to politické vyjadrenie, ktoré tam dodal parlament, to je jednoducho normálny postup, ak sa pozrieme napríklad na tie vyjadrenia ako rada v rámci ročných rokovaní, výročných rokovaní rozpočte, na čom trvá, tak sa tam nerobí nič iné ako to, čo vlastne je stanovené v rámci normálnych podmienok a zmluvy, takže nemalo by nám to spôsobovať nejaké ťažkosti. Takisto si myslím, že je veľmi dôležitým krokom v takýchto ťažkých, ťažkých situáciách, keď napríklad tie rokovania stroskotali v roku 2013, že už sme mali s takouto situáciou počítať. Keď si spomeniem na tú situáciu, ktorú sme vlastne vtedy ako rokovací tým Európskeho parlamentu, to bolo za írskeho predsedníctva, čo sme tam vtedy zažili, kde sme 6 mesiacov nevideli ochotu s nami rokovať rozumne a potom vlastne sme sa ocitli pred situáciou, že sa počas jednej noci urobil koncen, nebola ochota urobiť koncenzus, poslednú noc a celé to potom vlastne spadlo, a ja so, ďakujem kolegovi Kolfinovi, že bol ochotný, Nechceli sme vlastne vtedy viac peňazí, chceli sme iba hovoriť o systéme väčšej flexibility, pokiaľ je využívanie prostriedkov, ktoré sme vedeli, že prvých dvoch, troch rokov nebudú vyčerpané. A zároveň bolo takisto jasné, že v druhej polovici viacočného finančného rámca tu budú prostriedky, ktoré by chýbali A vlastne ten proces toho, že to prispelo k tej flexibilite, v tom duchu, že sme v roku 2015 už začali s tými transfermi v tej krízovej situácii, ja som to predtým nikdy takto nezažil, to možno aj pre radu bol dobrý proces získania skúseností, z ktorého by sme mali vychádzať pri ďalších rokovaniach, pokiaľ ide o rokovanie o ďalšom finančnom rámci. Ale ešte jedna vec. Jedna vec, už sme o tom hovorili pred pár rokmi, ale myslím, že sme to nedotiahli do konca. Keď teraz tu hovoríme o tom, pozrieme sa na bielu knihu komisie, pokiaľ ide o otázky, ktoré sa týkajú alternatív, pokiaľ ide o to, kam sa majú členské štáty a občania uberať, samozrejme potom aj to, o čom tu hovoríme, súvisí aj s rozpočtovou politikou pretože keď hovoríme o tom, že chceme takýto format Európskej únie mať, tak potom jasne treba povedať, ako to treba zorganizovať na úrovni inštitucionálneho súkolia, pokiaľ ide o prezdielanie kompetencií medzi národnými a európskou úrovňou a ako vlastne bude vyzerať ten konečný účet, ak toto zaplatí, pretože inak to nemá žiadny význam. Avšak ak tento pilotný projekt, teraz aj pokiaľ ide napríklad o výskum v oblasti obrany. Ak sa do toho pustíme, tak si myslím, že tak, ako to je aj v ostatných politických oblastiach, ak niečo chceme koncentrovať a chceme pozdvihnúť na európsku rovinu, tak musíme zároveň oveľa intenzívnejšie hovoriť o tom s členskými štátmi, že čo oni urobia, prosím, členské štáty v rámci tejho nového konštruktu, ako budete mať zodpovednosť, pokiaľ ide o tie delegované právomoci, ktoré, kde možno niektoré národné ministerstva budú z časti nadbytočné. Napríklad pokiaľ ide o BSE, v minulosti bol som vtedy predsedom toho výskumného výboru, my sme si robili vtedy vlastný prieskum. S tým súvisí aj vytvorenie v Nemecku dvoch rizikových inštitútov. Obe, oba inštitúty robia dobrú prácu, ale jeden je navyše. A toto sa dá jednoducho preniesť aj do ďalších ostatných politických oblastí a myslím, že vlastne členským štátom tolerujeme to, že častokrát oni síce podporia koncentráciu moci na európskej úrovni, ale doma ponechajú všetky elementy tak ako doteraz. To znamená, pokiaľ ide o tie synergické efekty pre národnú rovinu, to je veľmi dôležitá otázka, keď chceme hovoriť o týchto nových ťažiskách, ak skutočne chceme seriózne financovanie tak na národnej ako aj európskej úrovni. Ďakujem pekne. Merci. Merci. Ďakujem veľmi pekne. Otázka je, čo očakávame od Európy keď každý tu očakáva nejaké financie na to, aby sa mohli realizovať operácie, ktoré nie sú v kompetencii Európy. To je pekná situácia, ale bohužiaľ je to frustrujúce celý tento proces. Takže keď budeme teraz oslavovať 60. výročie rímskych zmluv, treba takisto si povedať, že čo chceme a očakávame od Európy. Treba celkom jasne povedať, ktoré sú hlavné štandardy, čo sa už nemôže robiť v dostatočnej mierne národnej úrovni, Pozdravujeme aj pani Tomu, ktorá bola po- veľmi chválená. Buďte skutočne pyšná na vašu prácu, ktorú sa vám podarilo završiť s pánom Olbrichtom, ktorý je vašim komplicom v tejto otázke. Vážený pán komisár, ide tu o úvahy ohľadne toho, či môžeme s radou predvečer prípravy jazočného finančného rámca od teraz do roku 2020. Ide o skutočne veľmi dobrú prácu, bolo toto viackrát zdôraznené. Ďakujem všetkým tým, ktorí prispeli, ďakujem komisii za stanoviská, ktoré sú veľmi vzácné, ktoré vlastne pokázali na úlohu parlamentu vo vzťahu k rade, na to, aby sa našiel kompromis, na to, aby sme urobili pokrok, aby sme postupovali tak, ako doposiaľ sme nikdy nemohli. Je skutočne o záväzky, ktoré si vyžadovali aj súhlas parlamentu, pokiaľ ide o viacročné financovanie. Budeme tu mať ešte revíziu uprostred obdobia. Dúfam, že všetky prvky takto sú teraz už na svojom mieste na to, aby Rada a parlament mohli to podporiť. Avšak budeme mať diskusiu tak ako každý rok aj o rozpočte pre nasledujúci rok. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. Zostaneme v tejto miestnosti a vytvoríme teraz spoločné rokovanie dvoch výborov, výbor EKON a výbor pre rozpočet na to, aby sme sa mohli venovať otázkam, ktoré sa týkajú takisto kľúčovo dôležitých prvkov. Ide o rozšírenie trvania EFSI. Áno, nemýlim sa, hovorí pán predseda. Oui. Bien, comment ça se passe